Prvé hlasovanie bude venovité, takže vás poprosím, aby ste si vybrali svoje hlasovacie kartičky a aby ste ich vložili do hlasovacích zariadení.